Ďakujem pekne. Dobré ráno, pani predsedajúca, pán komisár, predstaviteľ rady. Pri tomto, tejto otázke na ústne zodpovedanie ide o nasledujúcu vec. V 2007 komisia predstavila koncepciu, ktorej cieľom bolo technológie v oblasti